vyjadrenia k tejto rozprave. A teraz rozprávu uzatváram. Hlasovať o tomto bude budeme zajtra o 12.00. Ďalším bodom nášho dnešného programu je... A teraz prejdem do polštiny, hovorí pán predseda. Je to budúcnosť dohody Safe Harbor E, v súvislosti e, na kauzu Národnej bezpečnostnej agentúry USA. Rád by som vás, e, vážené kolegyne a kolegovia, poinformoval, že táto rozpráva neumožňuje otázky v rámci postupu modrej karty a preto vaše žiadosti o slovo nebudem brať do úvahy. Rozpravu zahájí pán minister Korkulas v mene rady. Nech sa páči, pán minister. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, v uplynulých šiestich mesiacoch sme boli konfrontovaní celým radom e, mediálnych správ a obvinení v súvislosti s tajnými americkými sledovacími programami, ktoré majú dopad na súkromné a osobné údaje európskych občanov. Vyzradenie informácií o týchto sledovacích programoch, ktoré prevádza americká e, národná bezpečnostná agentúra NSA, e, vyvolali celú radu vážnych obáv. Európske inštitúcie reagovali na tieto obvinenia rôznym spôsobom. Samozrejme, že vy ste si vytvorili svoj vlastný vyšetrovací výbor a ako viem, e, onedlho predloží svoju správu. Súčasne pracovná skupina ad hoc EU USA o ochrane údajov, e, ktorá bola vytvorená, bude skúmať právny rámec aktivít amerického sledovania a jeho dopadu na osoby, ktoré žijú v Európskej únii. Správa bola vydaná v novembri minulého roku. Komisia tiež vydala v novembri oznámenie o obnovení dôvery v toky údajov medzi USA a EÚ. Pokiaľ ide o špecifické otázky bezpečného prístavu, tak to je otázka komisie, pretože aj rozhodnutie je rozhodnutím komisie. Je súčasťou povinnosti komisie podávať správy o týchto veciach. Nedávno komisia oznámila o fungovaní rozhodnutí v tomto tzv. bezpečnom prístave Safe Harbor E, bola plánovaná bloková diskusia k tejto správe medzi zástupcami členských štátov v rámci výboru podľa článku 31. Toto bude začiatok revízie e, fungovania systému Safe Harbor, bezpečný prístav, a domnievame sa, že tento ďaleko siahly proces revízie bude obsahovať aj debatu a konzultácie tak v parlamente, ako aj v rade. Správa pracovnej skupiny EU-USA o ochrane osobných údajov e, ukazuje, že americké právo obsahuje e, právne základy, e, ktoré umožňujú zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov. Tieto údaje sú potom vo veľkej miere prenášané do USA a spracúvajú ich agentúry, ktoré sídlia v USA. Rozhodnutie o bezpečnom prístave v prílohe 1 bude stanovovať, že aplikácia princípov správa na súkromie pripúšťa isté výnimky a to v opodstatnených prípadoch. Komisia konštatuje, že zatiaľ čo výnimočné spracovávanie údajov za účelom národnej bezpečnosti je v rámci rozhodnutia bezpečného prístavu uznané, tak transfer údajov do USA e, v širokom meradle v rámci komerčnej spolupráce nebol e, v čase schvalovania bezpečného prístavu povolený. Oznámenie komisie obsahuje 13 doporučení na zlepšenie fungovania bezpečného prístavu. Pokiaľ ide o prístup amerických orgánov e, e, k týmto údajom, ktoré sa prenášajú v rámci bezpečnostného prístavu, ide tu o tri prvky. Poprvé zásady proporcionality a nutnosti musia byť rešpektované to znamená, že je potrebné riešiť prípadné rozdiely v chápaní amerického aj európskeho chápania toho, čo je proporčné a čo je nevyhnutné pre účely národnej bezpečnosti. To znamená tiež aj riešenie istých rozdielov pri tom, ako, americký, ako sa nakladá s údami amerických a neamerických občanov. To znamená, že E, ide tu o rozličné e, nakladanie e, amerických úradov s americkými občanmi a s neamerickými občanmi. Ďalej treba povedať, že isté poistky, ktoré sú v americkom práve obsiahnuté, sa vzťahujú iba na amerických občanov. Rada zdôraznila svoju podporu pre tieto dva body, ktoré predložila komisia je potrebné rovnaké zaobchádzanie s americkými a európskymi občanmi. Je potrebné uznať právo na súkromie pre európskych občanov, práve tak ako aj pre amerických občanov. A rovnako je potrebné zvýšiť proporcionalitu a princíp nutnosti zhromažďovania údajov ako viete, v Spojených štátoch prebieha revízia fungovania programu sledovania a my veľmi dúfame, že tieto naše pripomienky budú vzaté do úvahy. Tretí bod, ktorý predniesla komisia, je potreba väčšej miery transparentnosti pri prenášaní takýchto osobných údajov, ktoré sú potom v USA zhromažďované. Správa pracovnej skupiny pre komunikačné technológie, ktorú ustanovil prezident Obama, obsahuje v tomto smere celú radu doporučení. Komisia teraz zvažuje, že či bude naďalej nadvezovať kontakty s USA za účelom e, dosiahnutia istého zdokonalenia. E, to je takisto objasnené v oznámení. E, ďalej sa e, sledovali praktiky NBS, ale odporúčania komisie sa dotýkajú aj iných tém, pokiaľ ide o fungovanie systému Safe Harbor. E, nazdávam sa, že toto je ten správny prístup. Safe Harbor alebo bezpečný prístav je rozhodnutie komisie na základe smernice o ochrane osobných údajov z roku 1995, spadá do právomoci komisie a nie rady a takisto komisia má právo novelizovať, pozastaviť a platnosť tejto smernice. Ide tu o dôležité aspekty. Na jednej strane toto všetko sa týka zhromažďovania spravodajských e, informácií zahraničným štátom, ktorý je našim najdôležitejším strategickým partnerom. Na druhej strane musíme prijať opatrenia na ochranu súkromia a osobných údajov občanov EÚ. Takže tieto otázky môžeme vyriešiť iba dialógom a využívaním všetkých príležitostí k diskusii, najmä povzbudzujeme komisiu k tomu, aby naďalej pokračovala v konštruktívnom a širokom dialógu s americkými úradmi o tých bodoch, ktoré sme identifikovali ako naliehavé. Ďakujem za pozornosť. Vice President of the European Commission, Madam Reding. Pani Redingová, podpredsednička komisie. Pán predseda, vážení členovia parlamentu, mali sme príležitosť diskutovať o odhaleniach NSA toto leto, o tých odhaleniach, ktoré s tým súviseli, e, či už tu na pléne alebo vo výbore e, LIBE. Mm, tieto výmeny názorov boli veľmi užitočné a teším sa na dôležité závery mm, vyšetrovania výboru LIBE. Je naďalej veľmi dôležité, aby sme s našimi americkými partnermi e, rozprávali jedným hlasom a treba zabezpečiť, aby ochrana údajov e, bola zabezpečená v tejto diskusii z USA. Pokiaľ ide o stretnutia e, komisie s autoritami e, USA, aj práca členských štátov v rámci ad hoc expertnej skupiny medzi nimi a USA toto e, všetko bolo pre nás príležitosťou e, zdôrazniť naše spoločné obavy. Hovorili sme jedným hlasom aj e, ako komisia, parlament a takto aj v USA vnímali. Takisto v USA vnímali, že potrebujeme znovu nastoliť dôveru v našich transatlantických vzťahoch a prenosoch údajov ktorá na nešťastie, e, ktorú na nešťastie bolo silne otrasené. Ako e, hovorí predsedníctvo Safe Harbor, je dôležitá dohoda a úprava v tomto kontexte. Je to v zodpovednosti komisie. E, týka sa to aj údajov teda firiem občanov EÚ a transferu údajov do USA. E, táto dohoda z roku 2000 chcela zabezpečiť, aby naše e, práva boli chránené podľa štandardov EÚ a zároveň sme e, chceli mať prínos z, z pôsobenia podnikov. No ale sú tu nedostatky a komisia sa im venuje ako o to žiadal Európsky parlament. Analizovali sme Safe Harbor 27. novembra. Sme túto analýzu e, zverejnili a povedali sme, že Safe Harbor e, nebol vždy až takým bezpečným prístavom. Chýbala tu transparentnosť a e, vymáhanie na strane, na strane USA Niektoré e, podniky naozaj e, nie sú v súlade s touto schémou, to má negatívny dopad na práva e, jednotlivcov a môže vytvárať nekalú hospodárskú súťaž v porovnaní s tými s európskymi firmami, ktoré tiež fungujú na tom istom trhu. Takisto veľmi vážne berieme riziko, že Safe Harbor ako postup pre e, transfer osobných údajov e, zjednodušuje e, úlohu bezpečnostným mm, organizáciám USA, pokiaľ ide o prenos veľkých balíkov údajov. Mali by zohľadňovať princíp proporcionality a nutnosti ale masívne zbieranie údajov e, z ich strany o komkoľvek, bez akéhokoľvek podozrenia, to určite nie je proporčné a určite to nie je nutné. A ja som to veľmi jasne našej, našim, našej protistrane v USA povedala, že nám musia zodpovedať na tieto otázky veľmi e, podrobne, ak chceme teda zabezpečiť kontinuitu schémy Safe Harbor. E, potrebujeme naozaj e, jasnosť a potrebujeme tu znovu nastoliť e, dôveru, aby Európa si bola, jasná, si, si bola istá, že ich údaje poskytnuté v rámci Safe Harbor nie sú rutinne rutinne vlastne prešetrované NSA. Nie vlastne je treba zabezpečiť e, ochranu údajov podľa e, európskych štandardov. Takže Safe e, Harbor mal byť ostrovčekom štandardov EÚ v USA. A takto by sa to malo zrealizovať. Pokiaľ ide o fungovanie Safe Harbor, Ehm, v našej štúdii spomíname 13 bodov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie kontinuity ochrany údajov podľa štandardov EÚ. Komisia urobila konkrétne odporúčania v štyroch hlavných oblastiach, e, ktoré je potrebné zlepšiť a je potrebné, aby americká strana ich implementovala. Ide o transparentnosť, možnosť efektívneho odvolania sa, e, vymožiteľnosti a obmedzenia prístupu zo strany e, verejných e, orgánov. V rámci týchto 13 bodov teraz majú americké orgány zoznam bodov, ktoré musia zrealizovať a ja očakávam, že naozaj sa s týmto popasujú a zlepšia túto schému. Prvé vyšetrovacie stretnutie s s americkými partnermi by sme mali mať už v blízkej budúcnosti v Bruseli. Americké ministerstvo e, pre obchod, s ktorými som diskutovala e, na túto tému, by mali zlepšiť fungovanie a e, vymožiteľnosť dohody Safe Harbor E, národné bezpečnostné výnimky v Safe Harbor musia e, byť e, začne znížené a musia byť veľmi jasné, aby sa to používalo iba tam, kde to je nutné a proporčné podľa nami spoločne stanovených štandardov. Naše oznámenie o znovu nastolení dôvery v dátových tokoch medzi EÚ a USA e, ozremuje, že treba identifikovať e, e, ešte tento rok možnosti, ako zlepšiť aktuálny stav a mohli sa to aj rýchlo zimplementovať fungovanie schémy Safe Harbor potom budeme hodnotiť podľa implementácie týchto odporúčaní. Tento širší revizný proces by mal e, mať ako svoju súčasť diskusiu aj otvorený e, konzultačný proces, diskusiu e, teraz aj s parlamentom treba urobiť Safe Harbor bezpečnejším prístavom, e, ale samozrejme mali by sme sa zaoberať aj reformu ochrany, e, reformu ochrany údajov. Treba tu mať ešte jasnejšie pravidlá, ktoré by boli ľahšie ehm, obhajteľné v prípade transferu údajov e, do zahraničia. To je veľmi dôležité. Poskytne to právnu istotu um, právnym subjektom a firmám. Dovolte mi, aby som pogratulovala tým tu v parlamente, ktorí e, pracujú v oblasti reformy e, ochrany údajov a to veľmi e, ťažko. Parlament prijal veľmi silný text, ktorý objasňuje, že EÚ je veľmi silne odhodlaná v tejto oblasti. Spolu by sme mali tlačiť na radu, aby posilnila, zrýchlila svoju prácu v tejto oblasti, aby čo najrychlejšie sme mohli dospieť k dohode aj teda v rámci príslušných záverov rady. Ja som veľmi vďačná greckom predsedníctvu, že budúci týždeň sa bude konať neformálne stretnutie rady, ktoré e, sa bude zaoberať touto témou. Ďakujem pekne, pani Redingová. A predtým, než e, začneme diskusiu, chcel by som vám, kolegovia, ešte raz pripomenúť, že e, v rámci tejto diskusie nie je možné ani mať postup modrých kartičiek a príslušných otázok, ani postup KHDI. Diskusia sa obmedzuje iba na jedného zástupcu každej politickej skupiny. Takže začníme s pánom podpredsedom EPP, Manfredom Weberom. Nech sa páči 3 minúty. Vážený pán podpredsedníčka komisie, zastupcovia rady. No, dnešná diskusia ukazuje, že ako parlament zostávame e, pri slove. Chceme, aby diskusia žila ďalej medzi občanmi v Európe, aby sme videli, že sa o to staráme a takisto v Amerike. Zverejnenia NSA a rozmery, ktoré e, sa nám pritom ukázali, to sme si nevedeli ani predstaviť. Medzi tým možno naozaj e, porovnať s Čínou či Ruskom ale v prípade Američanov hovoríme o našich priateľov a musí tu byť určitý rozdiel v zaobchádzaní. Prvé odpovede boli správne. Politicky najprv. Ďakujeme tu komisii, ktoré, ktorí našli po Washingtone jasné slova. Už náš e, vyšetrujúci výbor e, tu v parlamente vyvinul jasný tlak e, voči e, Spojeným štátom. Myslím, že to účinkuje. Musíme E, bojovať za určité štandardy a musíme byť legislatívne zodpovední. EPP e, tu je za tlak na Washington, na výpoveď tejto zmluvy, pretože je tu stále otázka, či USA i naďalej sú bezpečným prístavom, alebo už nie bezpečným prístavom. Princíp e, Safe Harbor, bezpečného prístavu, bol vzájomný rešpekt, vlastne vnútorný trh, ochrana príslušných dát a tieto e, údaje stačia Američanom pre, na prístup na európsky trh. Nám je jasné, že toto právo môžeme aplikovať, sa aplikovať len e, do polovičky a len pre európske firmy, ak nepreveríme Safe Harbor. Ak chceme tento princíp implementovať, všetky ponuky e, služby musia mať e, európske pravidla hry a preto musíme preveriť Safe Harbor. Bolo to i preto, že digitalizácia je vlastne e, v plienkach ešte, e, je to len zo pár rokov, odkedy sa mení náš život. A dôvod ďalší pre výpoveď je to, že dúfame, že Washington pochopí, že to myslíme vážne so zmenou partnerstva, že sme seriózni v tom, že Washington musí zmeniť zmýšľanie a že ukazujeme, že už neakceptujeme to, že spotrebitelia existujú v dvoch triedách, prvej či druhej triede a to e, sa musí ukázať i Američanom. A jasne chcem podporiť pani komisárku, musíme tu mať jasnú možnosť pre firmy a európskych občanov E, požadovať čosi od Spojených štátov a to Washington musí pochopiť. Dámy a páni, EPP chce partnerstvo. Chceme úzke partnerstvo s USA a vypovedaním e, zmluvy o Safe Harbor uvoľníme cestu novú, novej báze pre toto partnerstvo. Takej, akej, akej, akú si toto partnerstvo zaslúži. Ďakujeme pánu Weberovi a teraz e, za skupinu SAD má slovo pán Morajš. A to na 3 minúty. Vážený pán predseda, vychádzajúc z tohto prejavu musím povedať, že ak je tu nejaká symbolická, praktická časť e, vyše, vyšetrovania e, hromadného odpočúvania parlamentu, ktorý by sa sem hodil, tak je to potom safe harbor. Pretože dopadá na európskych občanov a ich údaje, e, na obchodné aspekty, takže je to i praktické, i symbolické pre problémy, ktoré máme e, s transfermi európskych údajov, problémy s dôverou medzi EÚ a USA a stalo sa to symbolom pre veci, ktoré treba napraviť. Safe Harbor v mnohých ohľadoch sa stal symbolom toho, čo tu máme pri tomto vyšetrovaní. Úlohy, ktoré máme pred sebou, stalo sa to Eh, vo vyšetrovaní Európskeho parlamentu a v návrhu mojej správy spolu so, eh, s tieňovými spravodajcami, ktorí sú tu, a takisto s pracovným materiálom Axela Fossa. Všetka táto práca prebiehala za minulé mesiace a odporúčania pozastaviť smluvu eh, o bezpečnom prístave, kde sa umožňuje transfer údajov európskych občanov, chce, vedie k zabezpečeniu nového mechanizmu, ktorý zabezpečí vysoké miery ochrany osobných údajov. Pán Weber to veľmi dobre sformuloval. Máme tu akoby prvú a druhú triedu štandardov pre naše firmy a občanov. To je nepriateľné. Čo hovoríme o safe harbore? Už poprvé hovoríme o slabinách, nedostatku informácií, vo vyšetrovaní sme videli jasné e, dôkazy toho, že firmy, ktoré nie sú v súlade, e, pokračujú v činnosti, ako by boli v súlade, nedostatok spolupráce a nedostatočný mechanizmus šťažnosti, aby sa mohli sťažovať európsky občania a aby sa zabezpečila e, zodpovednosť týchto spoločností. Údaje zo spoločnosti sa tra, e, dos, transponujú do Spojených štátov bez dostatku zábezpek, sú tu nízke miery ochrany osobných údajov. Safe Harbor v terejšej forme neposkytuje európskym občanom ochranu pred požiadavkami údajov zo strany eh, NSA zo Spojených štátov. A v komisiu musíme žiadať, aby zvážila eh, toto eh, zhromažďovanie údajov ako porušenie obmedzení národnej bezpečnosti Komisia už uznala e, nedostatky e, Safe Harbor. 13 odporúčaní možno nepostačuje. Proces má asi nedostatky v oblasti vymáhateľnosti. Nuž e, chcem komisii povedať, že hovoríme jedným hlasom smerom k Washingtonu. Zo symbolických praktických dôvodov vyšetrovania musíme Washington navádať, aby sa snažil znovu nastoliť dôveru k USA, aby tu bol nový význam, aby tu bolo nové ustanovenie o ochrane údajov, čo si čo by dávalo zmysel spolupráce medzi nami a USA. Ďakujem a teraz za skupinu ALDE pani Sofia Intfeld na dve minúty. Ďakujem pán komisár, pán predseda za vaše návrhy. Je to dobré, ale úprimne povedané nedostatočne dobré. Oveľa skôr, než došli odhalenia z pána Snowdena, sme vedeli, že Safe Harbor je len symbolická ochrana. Nie je tu ochrana pre európskych občanov, i len to poskytuje právne pokrytie pre e, spoločnosti, ktoré spracovávajú údaje medzi, medzi EÚ a USA. My sme nechceli vytvoriť problémy týmto spoločnosťam, aby tu neboli dve konfliktné jurisdikcie a preto sme tolerovali túto situáciu po mnohé roky. Žiadali sme opakovania komisiu po dlhé roky, aby našla riešenie, ale ona nekonala. Toto vyhodnocovanie Safe Harboru, e, tak ako bolo v dohode, bolo podľa mňa až dva roky po lehote najvyššej, na, po najvyššom čase. Prečo teraz ešte komisii dávať USA komisii ešte viac času? Veď vieme, kde je problém. Vieme, čo nefunguje. A takisto ja osobne strácam trpezlivosť s e, obchodnými spoločnosťami. Po roky sme tolerovali e, situáciu, aby mali čas na vydýchnutie, ale oni to využili na to, aby e, výrazne lobovali za ďalšie zmiernenie týchto e, zábezpiek. Možno, že dnes by sme mali zrušiť túto zmluvu, aby tu bol okamžite ten, ten potrebný tlak na komisiu a spoločnosti, aby začali pracovať na vážnom riešení. Je totiž na čase, aby komisia a tento parlament bojovali za práva a ochranu jednotlivcov EÚ. To by malo byť predsa prednosťou pred medzinárodnými záväzkami. Som liberálkou, ale je na čase, aby spoločnosti dostali svojej zodpovednosti. Ja očakávam od komisie, aby dnes prerušila platnosť Safe Harbor a zabezpečila nájdenie ešte pred voľbami správneho riešenia. Ďakujeme pekne. A teraz na minútu a pol pán Albrecht za zelených. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážený prítomný. Odhalenia pána Snowdena ukázali, že potrebujeme lepšiu ochranu našich osobných údajov. Spôsob, akým spoločnosti analýzujú naše súkromné e, záležitosti a životy, je poburujúci. Množstvo spotrebiteľov a občanov verejne sa stiažovalo. Ani jediná európska vláda nekoná. Ani tu nepočujem návrhy dopadov konsekvencií. Naopak, Erik Schmidt e, z Google nazval súkromie anomáliou. Európske internetové spoločnosti od, zo, zo Silicon Valley úspešne e, lobovali v tejto oblasti e, vo Washington DC. Tu v Európe jednoducho sú ignorované. Rozhodnutie Safe Harbor im umožňuje efektívne vymáhanie v Európe. Je to Európsky parlament, ktorý má právomoc zastaviť tento trend. Trvali sme na prijati jednotného zákonu o ochrane údajov tu v Európe. Už dva roky tak činíme. Medzičasom ministri v dlhých diskusiách ukazujú nevôľu sposunúť sa zo svojich pozícií, pokiaľ ide o rámec ochrany údajov Veľké dátové firmy zo Silicon Valley hovoria, ďakujeme vám, pričom e, naši občania strácajú e, dôveru v schopnosti ich vlád konať. Kolegovia, ak nezastavíme obchádzanie európskych pravidiel americkými spoločnosťami, ak nepríjmeme jednotný zákon a nevyvinieme tlak na USA vypovedaním rozhodnutia Safe Harbor, nielenže stratíme suverenitu EÚ, ale tiež e, voličov, ktorí zostanú doma, keďže nebudú očakávať, že budeme chrániť ich súkromie v ich záujme. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pani Cornelia Ernst za uh, skupinu GUE NGL. Ďakujem, dámy a páni ako to má vyzerať s našimi vzťahmi z USA. Chceme, pýtam sa komisárky, chceme byť suverení partneri voči USA a bojovať za svoje práva, alebo tu hráme uh, veľ, veľkú, alebo sa pozeráme na nich ako na veľkého brata a potom sa len smejú na nás. V podstate je to dobrá vec, ale tento, eh, tento zákon, ale v podstate fraška. Nezávislá kontrola ukázala, že dohoda je len kúsok papiera. Tretina podnikov pri porušeniach dohody vôbec eh, ne, nekonajú. Žiadna transparentná kontrola, žiadne zábezpeky. Návrhy komisie sú možno dobré, ale vôbec nepostačujú. Potrebujeme vysoké štandardy ochrany údajov, účinný kontrolný systém, pravidla uh, Safe Harbor musia mať rámcovú dohodu s USA. Musí to byť písomne zakotvené a nesmie to USA blokovať. To sa predsa deje. Nie, nie je tu posun ani len o centimeter. Milióny nevinných občanov jednoducho sú tu odpočúvaní, špe, eh, špehovaní. Nemôžeme byť tu na eh, predmetom záujmu ich ako, ako akási, akási divoká zver v lese. Ak sa to nedá implementovať, musíme takú zmluvu vypovedať. Ja očakávam od komisie, že v tomto zmysle eh, pokiaľ ide o ochranu základných práv, bude aj konať. Ďakujem. Teraz pani e, Cavela za EFD. Budem provak, provo, provokujúca, pán predseda. Vrátim sa k reálnemu životu. Národné vlády a ich bezpečnostné e, a, a agentúry chcú, alebo vlastne ich úlohou je e, e dbať o blahobyt svojich občanov. E, dôvod, prečo máme takúto vysokú mieru bezpečnosti v EÚ a USA, je to, že tu máme bezpečnostné e, mechanizmy. Ale v žiadnom prípade by sa, tu nemali, by sa to nemalo dotknúť základných práv občanov. Tieto programy zabezpečujú presný opak mali by, mal by sa ochraňovať e, e, súkromie, súkromie e, údajov občanov. Pozrime sa na udalosti z, v, v, počas bostonského maratónu. Keby neboli bezpečnostné kamery, teroristov by sme neboli odhalili. Európa je príkladom liberálnej parlamentnej demokracie. Mali by sme našu legislatívu vybaviť dôverou, keď sú tu činnosti e, bezpečnostných zložiek zamerané na našu bezpečnosť, bezpečnosť našich občanov, mali by byť podporené. Ďakujeme pani Cavela. Musím pripomenúť pani Sophie Intfeld, že v tejto rozprave nie je možné použiť e, modrú kartičku. Ako posledný rečník je tu za nezaradených pán Martin Ehrenhauser. Ďakujem Veľmi dobre si pamätám 90. roky, vtedy eh, eh, internet eh, dospel k veľkej komercializácii. Vtedy sa formulovala myšlienka slobodného internetu. Táto utopia sa neuskutočnila, naozaj je to skôr hystéria. Tie, všetky tie mechanizmy, aj dohoda Safe Harbor vôbec nefungujú. Spracovanie škandálu nefunguje, reformy vôbec nepokročili. Naopak, členské krajiny i rada blokujú. Čo potrebujeme? Rozhodnosť, potrebujeme zmenu trendu, potrebujeme európsky akčný plán, reformy v oblasti riadenia internetu, internetového hospodárstva a demokratickej kontroly tajných služieb. Ak to nezískame, tak to, čo dnes diskutujeme, nedáva žiaden zmysel. Tieto reformy nepotrebujeme zajtra, ale dnes. Ďakujem. Thank you very much and uh, let me ask madam... Uh, Ďakujem, pani podpredsednička uh, Európskej komisie, pani Redingová, uzavrie túto diskusiu v mene komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Pochopila som vaše posolstvo. A vy ste určite tiež pochopili, že ako to žiadal Európsky parlament, my sme zanalizovali režim Safe Harbor a e, vychádzajúc e, z našich e, diskusí s našimi podnikmi aj z výstupov našej pracovnej skupiny sme identifikovali nedostatky. A ja rozumiem e, tým nedostatkom, ktoré spomínate vy. To sú takisto závery, ku ktorým sme sa dopracovali aj my. Na, vychádzajúc z týchto záverov komisia vypracovala 13 konkrétnych odporúčaní, ktoré sa vzťahujú na všetky aspekty schémy. Transparentnosť, e, vymožiteľnosť, prístup e, e, k, za účelom národnej bezpečnosti. Takže toto všetko má zlepšovať fungovanie Safe Harbor Teraz to majú na stole e, e, naši partneri v USA. Je to e, zoznam bodov, ktoré treba urobiť a je to teraz na americkej vláde, aby si uvedomila, že naše obavy sú naozaj závažné. A ja dúfam, že dnešná diskusia nám v tomto smere pomôže, aby sme sa dopracovali ďalej. Aj v tejto sfére. Mali by sme vlastne do leta 2014 eh, komisia stanovila lehotu, dokedy sa majú tieto veci zrealizovať a potom sa bude zaoberať kolegium eh, komisárov tým, či sa eh, vlastne situácia zlepšila, áno alebo nie a potom dôjde k ďalším krokom. Takže ja e, takisto dnes poinform, poinformujem o mojich kolegov o diskusii, ktorú sme tu dnes viedli. Ďakujem veľmi pekne pani Redingovej a teraz požiadam pána Kurkulasa zo strany e, rady o záver k tejto diskusii. E, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, jediný spôsob, ako sa venovať tejto diskusii je Um, naozaj vstúpiť do dialógu s USA. Pokiaľ ide o rozhodnutie Safe Harbor, a chcel by som uh, silne apelovať na komisiu, aby dala dostatok uh, času a uh, dôvery tejto otázke. Ráda bude sledovať, rovnako ako parlament, kroky komisie, pokiaľ ide o rozhodnutie Safe Harbor a mm, jeho sledovanie. Treba umožniť e, aj komisii a americkej strane dostatok e, času, aby sa mohli venovať e, tejto otázke. V priebehu niekoľkých mesiacov skupina, revizná skupina, ktorú za týmto účelom vytvoril pán Obama, vypracoval vypracovala správu. Vy budete hlasovať o správe vyšetrovacieho výboru, výboru LIBE a e, tie najvhodnejšie e, kroky si budú vyžadovať e, tiež určitý čas na to, aby mohli byť zrealizované. Ďakujem pekne, pán minister. Dovolte mi, aby som oznámila, že diskusia na túto tému je ukončená. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o vyhlásenie Rady a komisie na tému občianstvo EÚ na predaj. Opäť by som chcel udeliť slovo pánovi Korkulasovi v mene rady.